nasledovné oznámenia, ktoré sa týkajú otvorenia našej schôdze. My sa pozeráme na južných e, susedov. V Stredomori nedávno e, zavial nový vietor v Egypte a my e, naozaj obdivujeme odvahu egyptianov, ktorí privodili tieto významné zmeny a my ich podporujeme. Samozrejme, lutujeme straty na ľudských životoch. Obraceme sa na všetky vlády v oblasti, aby pristúpili k dialogu s občanmi, nemali by byť žiadne e, stíhania e, mierových demonstrantov a tam, kde už je vynimočný stav viacero rokov, tak e, to treba zmeniť. Musí byť sloboda prejavu, musí sa e, ľud e, môcť vysloviť. Toto je dôležitá úloha pre EÚ a pre každého z nás. Musíme pamätať na to, že v 89. mnohí európski politici boli znepokojení vývojom v strednej a východnej Európe, ale e, nebojme sa politicky angažovať, aj ekonomicky angažovať. E, pomôžme našim susedom, ktorí majú túžbu po demokracii, pomôžme im žiť dôstojný život v ich e, krajinách a nenúďme ich emigrovať. Konajme solidárne ako skutočné spoločenstvo.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 sveta chcem povedať, že niektoré členské krajiny EÚ e, sú cieľom mnohých e, emigrantov, takže EÚ musí konať rýchle a spoločne s cieľom podporiť tie členské krajiny, ktoré sú cieľom takéhoto veľkého prílivu pristahovalcov. Je to naozaj úloha nás všetkých. Je to spoločná zodpovednosť. 12. februára sme oslavovali Medzinárodný deň boja proti e, deťom vojakom v zhruba 20 krajinách na celom svete. Je 200 až 300 tisíc e, detí, ktoré sú e, zapojené do ozbrojených konfliktov a zneužívanie detí v ozbrojených konfliktoch je niečo, čím my ako parlament opovrhujeme. Naviac počúvame šokujúce správy z Iránu. Ehm, obzvlášť nás znepokojuje odsudenie na smrť disiden eh,